Um, hello, dear colleagues. Good evening. Zdravím kolegyne, kolegovia. Pekný večer. Vítajte na mimoriadnej schôdzi tu v Štrasburgu. Dostali ste návrh programu tejto schôdze a ak nie sú žiadne námietky, tak program považujem za schválený. Máme tlmočenie v 20 jazykoch. 20. Ako zvyčajne, e, tie podklady k schôzi sú v dispozícii elektronicky, sú aj v tej aplikácii webovej a schôza bude streamovaná na webe. Chcem vám pripomenúť takisto neformálnu schôdzu s pani Ajny, predsedníčkou vzťahov na, s vysokými ambíciami a prezidentkou Maršalových ostrovov táto schôdza sa deje v kontexte návštevy prezidentky Anny Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o plenárnu diskusiu o vystúpení z Parískej dohody zo strany Spojených štátov. Bude to vynikajúca príležitosť na neformálne rozhovory s líderkou jednej z najovplyvnejších krajín vzhľadom k tomuto vystúpeniu a to aj z pohľadu blížiacieho sa klimatického samitu COP23 v novembri Chcem poprosiť o vašu hojnú účasť na tejto schôdzi, ktorá sa uskutoční od 9. do asi 10.30 v stredu 13. júna. Opäť pripomínam, že sme tu na tejto mimoriadnej schôdzi, aby sme sa venovali výmene názorov s prvým podpredsedom komisie, pánom Timmermansom. Vítajte, pán Timmermans. Som si istá, že veľmi rád predstupujete pred náš výbor, pretože my tak pozorne sledujeme vašu aktivitu a dúfame, že to pomôže formulovať aj naše nejaké postoje a nejaké aj nádeje, očakávania do budúcnosti. Viete, že problematika, ktorá sa týka klimatických zmien, je prioritná z pohľadu nášho výboru a naďalej bude takto prioritnou až do konca funkčného obdobia. Viete, že v tejto chvíli prebieha trialog ohľadom systému obchodovania s emisiami. Pracujeme aj na LULUCF, takisto je tu balíček o eh, čistom, čistej energii. Ako zvyčajne to sú balíčky, ktoré sa dobre odkomunikovajú smerom k verejnosti, pokiaľ ide o prácu, ktorú robíme, ale zároveň nám prinášajú aj značnú pracovnú záťaž. Každopádne mm, naštením sa budeme do tohto púšťať, takže sme vďační. E, vzhľadom na vašu zodpovednosť, pokiaľ ide o oblasť udržateľného rozvoja, som si istá, a viem to je od vás, že aj vy máte eminentný záujem na tom, aby ste túto tému riešili. Radi by sme si vypočuli viac, pokiaľ ide o všeobecný prístup komisie ohľadom udržateľnosti. A osobitne by nás zaujímali plány, ktoré máte, pokiaľ ide o implementáciu udržateľných rozvojových cieľov, pokiaľ ide o vonkajšie a vnútorné politiky EÚ. Ako viete, náš výbor v súčasnosti spracováva iniciatívnu správu EÚ hľadom udržateľnosti a práve sme vyslali delegáciu na oceánsku konferenciu, pokiaľ ide o udržateľné ciele 2014. Eh, Takisto by sme si chceli vypočuť eh, plány hľadom implementácie, pokiaľ ide o obehové hospodárstvo plán obehového hospodárstva, hlavne pokiaľ ide o stratégiu v oblasti plastov, ktorá je tiež veľkou prioritou v rámci našej aktivity. E, nebudem vás oberať o čas, ale naozaj musím spomenúť, že pokiaľ ide o naše aktivity v oblasti zdravia a potravinovej bezpečnosti, ako som už spomenula na CCSF, a spomínate si určite, že nie sme e, úplne spokojní, pokiaľ ide o dosiahnutý pokrok, hlavne pokiaľ ide o mikrobiálnu rezistenciu lebo my ako parlament sme viackrát požadovali akčný plán, e, ktorý mal byť výsledkom toho akčného plánu, ktorý dobehol minulý rok, ktorý už skončil a to, ako sme dúfali, ktorý mal byť sprevádzaný legislatívnymi opatreniami. Nad rámec toho ešte potrebujeme pomoc zo strany komisie, tak aby sme dokázali sa posunúť v balíčku, ktorý sa týka veterinárnych liečiv liekov, ktorý bol schválený na úrovni parlamentu a nejakým spôsobom uviazol v rámci rokovaní s radou a naozaj je najvyšší čas, aby bol rozpracovaný. Týmto by som ešte raz e, privítala kolegyne kolegov a vás, vám podpredseda a nech sa páči, vzdávam slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, pre mňa je to v skutku dôležitá schôdza, pokiaľ ide o prípravu najbližšieho pracovného programu komisie, aby som si teda vypočul názory vášho výboru, ktorý je jeden z najdôležitejších, pokiaľ ide o naplnenie spoločného vyhlásenia o legislatívnych prioritách EU aj na tento rok. Viem, že aktívne pracujete na štyroch legislatívnych návrhoch, pokiaľ ide o balíček odpadov, potom e, tri legislatívne spisy, ktoré sa týkajú ETS systému, a takisto by som sa chcel dotknúť otázok, ktoré sa týkajú balíčka čistých energií, respektíve čistej energie pre všetkých. Ale dovolte mi začať, tak ako ste spomenuli, eh, agendou a tými usmereniami, ktoré dávajú víziu a ciele všetkým našim eh, cieľom, ktoré sa týkajú udržateľného rozvoja a cieľov v oblasti udržateľného rozvoja. Chcem vás ubezpečiť, že tá komisia, ako aj ja osobne, berieme tento záväzok veľmi vážne, tak v rámci EU aj v rámci rozvojovej spolupráce s partnerskými krajinami po celom svete. 17 e, cieľov trvalého udržateľnosti sú sami o sebe veľmi dôležité, pokiaľ ide o zakotvenie kľúčových environmentálnych cieľov, ktoré sú v jadre globálnej agendy. V novembri minulého roku sme predložili našu reakciu na tú agendu 2030 a na tieto udržateľné ciele. A ja sa teším na reakciu tohto výboru na naše ciele. Chceme si zachovať tú dynamiku a chceme to pretaviť eh, na všetky úrovne, regionálnu, národnú aj nadnárodnú. Odpovede EÚ sa budú týkať dvoch oblastí. Eh, poprvé chceme zabezpečiť, že v tom rámci politickom sa budú odrážať všetky tieto ciele trvalej udržateľnosti do roku 2030. A to je rámec, do ktorého zasadená naša vzájomná spolupráca. Ďalej chceme ďalej rozpracovať dlhodobú víziu a to zameranie odvetových politík po roku 2030. Viem, že primárnym cieľom je e, pozrieť sa, ako dokážeme tie odsúhlasené ciele naplniť do roku 2020, ale musíme sa ubezpečiť, že to, čo bude prebiehať do roku 2020, potom na to bude nadvezovať aj to ďalšie obdobie do roku 2030. To je, ten logická, to je tá logická symbióza medzi týmito dvoma E, smerovaniami práce. Chceme fungovať aj v rámci platformy e, viacerých e, zainteresovaných strán, ktorú teraz spúšťame, ktorú spúšťame s parlamentami, teraz s parlamentom, s radou a s členskými štátmi. Vieme, že bude zohrať kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o formulovanie politík, rámcov, ktoré budú podporovať občanov a podniky a všetkých aktérov, tak aby dosiahli tie udržateľné ciele, rozvojové ciele. Sú spoločnou víziou pre celý svet a z pohľadu nedávneho a veľmi nešťastného rozhodnutia administratívy Spojených štátov stiahnuť sa alebo teda vypovedať túto dohodu klimatickú, je nevyhnutné, aby Európa bola oveľa zjednotenejšia ako kedykoľvek predtým a aby prebrala na seba to líderstvo. Lebo myslím si, že sotva kedykoľvek predtým sme čelili väčšej výzve, ako je zachovať e, vysokú e, úroveň rozvoja a vysokú mieru sociálnej e, zabezpečenia a silných takých sociálnych zmluv, spoločenských zmluv, sociálnych zmluv v rámci našich spoločností a zároveň znižovať záťaž, ktorú, ktorá je teda na tie zdroje celosvetové. Samozrejme, iné časti sveta budú ovplyvňovať túto záťaž na zdroje a my musíme ísť smerom výkonným ekonomikám. Obehové hospodárstvo je jeden z vynikajúcich príkladov toho, čo môžeme spraviť, ktorý prispieva tak k znižovaniu, znižovaniu odpadu, k morskému odpadu a takisto prispieva k tvorbe pracovných miest a k rastu. Kľúčovou súčasťou je aj balíček, ktorý sa týka odpadov, preto je to prioritným spisom ktorým sa pre všetky inštitúcie, ako vrátanie parlamentu, chceme zabezpečiť e, rýchly pokrok a priniesť e, konkrétne ciele do konca roka. Spolieham sa na vaše vstupy a spoluprácu. Po tom, čo začal teraz dialog, e, dobré narábanie s odpadmi je situácia, ktorá je výťazná pre všetky strany. Je to tak o inováciách, ako o environmente a o klimatických zmenách. Myslím, že teraz už lepšie chápeme závažnosť tohto snaženia v členských štátoch. Komisia chce zachovať veľkú mieru ambície v rámci celého balíčka, pokiaľ ide o skládky, pokiaľ ide o recyklovanie, ako aj e, dobré a férové spôsoby výpočtov. E, musíme vychádzať z rovnakej bázy, tak aby sme si vedeli porovnať naše výsledky a dosiahnuté ciele. E, napriek tomu, že niektoré krajiny budú vyžadovať si viac času, aby dosiahli tieto ciele, je nevyhnutné vyhnúť sa príliš dlhým časovým sklzom miera ambícií by mala byť sprevádzaná možno zvýšenou podporou, ale každopádne by nemala vyústovať do neustáleho odkladania e, týchto návrhov. Ambícia sa prejavila nie na tých e, úrovniach, e, ktoré sú nastavené, tých, tých hlavných úrovniach, ale takisto dosiahnutia tak na úrovni parlamentu, ako aj rady, najväčšej možnej miery porovnateľnosti a rovnakých podmienok v členských štátoch. Pokiaľ je o recyklovanie a skladky, tak tie pravidla musia byť robustné, praktické a transparentné. Balíček odpadov e, takisto sa týka e, nastavenia správnej hierarchie v odpadovom hospodárstvu a dosahovania lepších cieľov. Takisto tu musí byť väčšia zodpovednosť na výrobcoch a je to nevyhnutné z pohľadu naplnenia tejto politiky. Takisto uznávame výzvu parlamentu, pokiaľ ide o nové ciele ich naplnenie, ale vo všeobecnosti by sme mali vychádzať z komplexných a spolahlivých údajov a z ex ante posúdenia vplyvu. Samozrejme, uvedomujem si, že sa musíme pozrieť bližšie na otázku potravinovej bezpeč- odpadov z potravín. Parlament, nové parlamenty spustili iniciatívu na základe zelenej karty, takže je to dôležité. Ďalej je tu celá séria iniciatív, ktoré parlament a rada chcú, aby komisia riešila v blízkej budúcnosti. Teším sa spolu s kolegami na spoločnú diskusiu. Spoliehame sa na konštruktívnu spoluprácu od oboch zákonodarcov a my spravíme maximum, aby sme uľahčili ten proces, aby sme podporili ambiciozne a rýchly, rýchlu dohodu. A teraz prejdem k tomu, čo ste spomenuli, pani predsednička. Ďalšia dôležitá dôležitá vec, ktorá sa týka obehového hospodárstva, plasty. Vieme, že plasty zohrávajú dôležitú dôležitú, sú dôležitou súčasťou nášho každodenného života. Vieme, aké sú ale negatívne externé faktory. 70 e, plastov, ktoré vychádzajú zo spotreby, nakoniec skončia v spalovniach. 5 až 13 miliónov tón každodenne končí v životnom prostredí, e, dostáva sa do oceánov ako odpad a poškodzuje naše hospodárstva. V Holandsku len nedávno dokázali, že štuple z týchto fliaž sam, samotné šuple predstavujú obrovskú záťaž pre životné prostredie a pre ekológiu oceánov. Viac ako 90 plastov sú vyrábané z nového plastu, z nových plastov. Ak takéto trendy budú pokračovať do roku 2050, tak to bude znamenať 50-percentný nárast v globálnych emisiách uhlíka a to znemožní naplniť naše ambície. Pokiaľ ide o obehové hospodárstvo, tak e, máme tam mať komplexný prístup k plastom, pozrieť sa na celú životnosť tých plastov, ako to vyzerá počas celoživotného cyklu plastov, ako to riešiť. Musíme naplniť existujúce požiadavky a viete, že v e, legislatívny návrhu sme zahrnuli aj plány na znižovanie plastov. Predpokladajú sa synergie s inými aktivitami ako je ekodizajn, Musíme ísť ale ďalej, pokiaľ ide o riešenie problému plastov. Preto zverejníme Európsku stratégiu o plastoch pred koncom roka. Stratégia spustí hĺbkovú transformáciu dizajnu, produkcie, používania a riadenie životného cyklu plastov a podporí fungovanie nového odvetvia výroby plastov. Chceme, aby sa toto hospodárstvo stalo plne obehovým musím povedať, a to ma naplne najväčším nadšením, že je tu veľká odozva súkromného sektora, že skutočne zobrali na seba záväzok, že budú hľadať riešenia. Ak využijeme tú dynamiku a budeme to riešiť správne, nielen, že vyriešime veľký environmentálny problém, ale získame výraznú konkurenčnú výhodu celosvetovo a vytvoríme veľa priestorov narast pre samotnú Európu. Stratégia stanoví našu víziu zmien. Budeme musieť vytvoriť nový hodnotový reťazec vlastov kde redukcia plastov bude odviazaná od používania neobnoviteľných zdrojov. Ten dizajn, teda výroba plastov má byť eko, ekologická, efektívna, e, trvať, trvácnosť má byť vysoká a nemá tam byť ohrozenie životného prostredia. Mikroplasty sú takouto veľkou výzvou a mnohí medzinárodní aktéry ako Spojené štáty prijali opatrenia riešiť mikroplasty a mnohí v rámci súkromného sektora takisto robia. Viac, viac, viac krajín zakazuje produkty z mikroplastov a prechádza na udržateľné alternatívy. Takisto sa budeme zaoberať plastami, ktoré sú rozložiteľné, biorozložiteľné. Je nevyhnutné tu zabezpečiť udržateľnosť. V rámci prípravy tejto stratégie organizujeme aj zacielené konzultácie so zainteresovanými stranami, ako aj konferenciu zainteresovaných stran 26. septembra a nakoniec Napriek tomu, že sme hovorili o tej podstate, tak chcem ešte povedať niečo k tým pracovným postupom. Na rozdiel od niektorých nevidím tu rozpor medzi eh, lepšou legislatívou a vyššími environmentálnymi štandardami. Dúfam, že som to teraz objasnil. lepšia legislatíva alebo regulácia sa netýka len stanovania ambicioznych cieľov, ale ich dosahovania, tak aby sme dokázali pre formu legislatívy naplniť našu agendu. Pár príkladov. Minulý týždeň sme schválili akčný plán o environmentálnom výkazníctve, po tom, čo sme realizovali tzv. fitness check všetkých procesov e, vykazovania a informácií. Chceme takto dosiahnuť lepšiu kvalitu informácií, ktoré budú poskytované jednoduchším spôsobom a širšej báze. To pomôže všetkým zainteresovaným e, v rámci životného prostredia. Keď si pozriete e, nedávny fitness check e, ich biotopov vtákov, tam sme konštatovali, že e, musia byť lepšie implementované tieto smernice, tak aby naplňali svoj, svoj, svoj účel lepším spôsobom, aj napriek tomu, že sú vhodné na svoj účel. Boli sme schopní diskutovať a s zainteresovanými stranami a získať lepšie, lepšiu predstavu tých výzva, ktorým čeli. A Pokiaľ ide o vtáky a biotopy, oveľa viac sa angažujeme s lokálnymi regionálnymi orgánmi, ktorí boli tí hlavní e, sťažovateľe, tak povediať, a sme v lepšej interakcii teraz spoločnej a tak dokážeme lepšie tieto veci implementovať. Ďakujem veľmi pekne, troška som e, prekročil stanovený čas, ale každopádne sa teším na diskusiu. Much, uh, Ďakujem pekne, komisár Timmermans. A ja Teraz uh, naviažem na to, čo ste povedali o dôležitosti balíka o eh, s odpadom máme tu spravodajcu, eh, prebehli trialógy a ďakujeme komisárovi Velerovi a, a riaditeľovi Krespo za podporu názor parlamentu a v týchto trialógoch sme tým pri podpore čo najlepšej politiky a mm, Cením si, čo ste podali eh, od tej skutočnosti, že potrebujeme v rámci európskej politiky, politiky EÚ, eh, ciele udržateľného rozvoja. A my sme si všimli eh, v Omnibus tie návrhy, ktoré ste predložili, no musíme mať ešte viac vysvetlenia, aby sme pochopili lepšie vaše zámery pri vymazanie niektorých e, zaťažujúcich ustanovení, takže potrebujeme e, to lepšie pochopiť, aby sme vás v tejto veci podporili, takže by e, nám pomohlo viac vysvetlenia. No, dám teraz slovo kolegom, ktorí vždy radi otvárajú tieto témy. Teraz začneme koordinátormi a Prvý, kto vystupí, pán Líze. Ďakujem pani predsednička, ďakujem podpredsedovi komisie za jeho eh, výklad. Tak chcem osobitne podporiť to, čo si ptali na tému plastov. To by bolo naozaj uspokojivé, keby tu komisia niečo predložila. No ja sa chcem eh, vyjadri k tomu, čo povedal na konci predsednička Dina Last but not least v neposlednom rade. Tento výbor nemá na starosti len životné prostredie, ale aj zdravie. A ak som to nepozeral úplne nesprávne, tak potom Európska komisia po od vstupu do funkcie vás a žena Klaudia Junckera nepredlžila jediný návrh na tému zdravia a to my ako parlament vidíme kriticky stále v uznesení um, parlamentu uh, vyzývame uh, veľa aby ste niečo robili napríklad na tému um, odolnosti voči antibiotikám, ako spomenula predsednička, ja to trošku vyhratí Máme uh, na stole návrh komisie, ktorý veľmi vítame a potom v budúcnosti budú tým keď sa budú vyvíjať nové antibiotika pre zvieratá. Keď sa e, vyvíjajú nové antibiotika pre ľudí, tak e, k tomu nie je žiadny legislatívna komisia e, e, Okrem toho, čo potrebujeme robiť, aby sme potočili odolnosť voči antibiotikám, potrebujeme aj ehm, nové postupy pri výskume a to musí e, komisia robiť, aby e, chránila e, ľudí pred týmito látkami rovnako ako aj zvieratá. A ehm, celkovo si myslím, že je dôležité, že napísané v zmluvách, že Európska komisia má tiež pôsobnosť v, z zdravotníctve a v zdraví a nie e, výhradnú, ale máme tam tiež pôsobnosť a e, sú právne základy a príležitosti na to, keď sa občania pýtajú pri novoročných želaniach, čo najdôležitejšie si e, želáte, tak e, nehovoria, že sú to inštitučné reformy alebo rast hospodárstva, ale že zdravie je najdôležitejšie a tam musí komisia sa ujať svojej zodpovednosti. A ja vám ďakujem, pán Líze, a ďalej pani Dali vystupí. Ďakujem. Ďakujem podpredsedovi Timmermansovi, že sa zúčastnil aj za to, že uvedol priority, s ktorými Súhlasíme s komisiou a chcem sa zamerať na ďalší bod, e, o ktorom sme nehovorili a to tiež bude pre nás príležitosť, aby sme sa na to e, zamerali. Budem hovoriť o otázke glyfosátu, e, ktorý sa stal nepolitickou témou od e, kedy dôkazy o karcinogenite tejto látky e, môže byť popreté e, výkonnými štúdiami a dospeli k záveru Marci, že e, štúdie nevykazujú kritéria, že by glyfosát mohol byť klasifikovaný ako karcinogen alebo mutagen a tým nemusia stiahnuť glyfosát z trhu a chcem sa eh, spýtať vás ako zodpovedného za eh, refit, eh, ktorý vykonala komisia, či môžete sa vyjadriť k tým mm, prebiehajúcim hodnoteniam v rámci refitu v tom naredení o produktoch a osobitne o tých špecifických opatreniach, o ktorých komisia uvažuje, čo sa týka transparentnosti a tým verejne dostupným štúdiám pri hodnotení e, látok e, pri záveroch EFSA aj MEKA o karcinogenosti glyfzatu, ktorá sa zdá byť veľmi e, pochybná. Je tu hodnosti týchto dvoch agentúr, tak chcem sa pýtať, či by ste uvažovali o um, prehodnotení platnosti tých štúdí, ktoré vykonal EKFSA a o tom, že či je to užitočné. A aké máte na to návrhy, názory. Ďakujem, pani Dali. Keďže tu nie je nikto z EKR, tak ideme na ALDE, pani Bierde. Ďakujem ja sa ospravedlňujem za Gorbnajna, ktorý tu dnes nemôže byť s nami. A hovorím v jeho mene. A sú tu dve e, témy budem sa pokúšať e, hovoriť krátko. Jedna je o stratégie biodiverzite a e, druhá je o e, ekologickom odozvaní. A povedali ste o tom pár dobrých slov na no stratégia biodiverzite siaha až do roku 2020 a rado by som videla, že ako konkrétne opatrenia, ktoré príjma komisia k stratégii biodiverzite, ako ich meriate, či plníme ciele, pretože e, sme e, ledva e, netrafili ten posledný cieľ a naznamenávame neustály katastrofický pokles biodiverzity v celej EÚ. Takže to je prvá vec. Druhá vec je o ekologickom odpadkovaní a videli sme, e, že po Brexite máme nového e, ministra životného prostredia, e, ktorý je za Brexit a on chce roztrhať ekologickú legislatívu, keď bol minister školstva, tak chcel robiť klimatické zmeny z osnov o ekologických štúdiách. A my máme obavy a čokoľvek vláda Spojeného kráľovstva robí, chceme zabezpečiť, aby sa neberali to cestou odhadzovania odpadu a úniku z týchto naredení po vystúpení eh, Británie a podobne ako to vidíme u Trumpa, ktorý mm, popiera klimatické zmeny a my chceme zabezpečiť, že on ne, um, bude odhlasovať svoje ekologické problémy na túto časť eh, planety. Mohli by ste sa k tomu vyjadriť? Thank you, uh, Madam Bierda. Ďakujem. Teraz za GUE pani Konečná. Ďakujem pani předsedkyně. Eh, děkuji, vážený pane komisáři. že ste... Ďakujem eh, za to, že ste prišli medzi nás, pán podpredseda komisie. Chcem vychádzať z toho, čo ste vyšli. Myslím si, eh, keď to zosumarizujem, to, čo ste povedali, tak vidím tam zásadný problém. My príjmame stále novú a novú legislatívu, ale stále nie sme schopní implementovať tú súčasnú legislatívu. Nemáme akčné plány, implementácia v členských štátoch a napriek tomu e, pripravujeme ďalšiu legislatívu a to, takto ďalej to nejde, pretože e, nemôžeme si povedať, že ak niečo nie je implementované, tak to prebieme niečím, čo implementujeme viac a chcem vedieť, ako, čo ako podpredseda komisie chcete robiť. Pretože bez toho, aby sme mali implementáciu v členských štátoch a vy ako komisia ste plnili e, svoje úlohy v rámci akčných plánov a ich prípravy. A toto sa e, netýka len antimikrobiálnej rezistencie a obehového hospodárstva. Týka sa to toho, že nám chýbajú akčné plány pre HIV, pre tuberkulózu, pre žltačku pre množstvo vecí. A bez toho sa ďalej nepohneme. Namiesto toho, aby sme sa na to rozumne pozreli a povedali si, že sa musíme zamerať na to, kde je problém, lebo nekonajú členské štáty ani komisia, tak neustále to prekrývame ďalšími témami. Čiže ja chcem počuť odpoveď eh, na toto. Teraz musím ísť eh, hlasovať do iného výboru, ale ja si to, ja si to vypočujem na webe. Žiaľ, musím teraz odísť na výbor, eh, kde ma čaká dôležité hlasovanie, ale dúfam, že vašu odpoveď si vypočujem a to v pozitívnom duchu. Ďakujem pani Konečnej. A teraz e, ďalší rečník. Ďakujem e, pani predsednička a ďakujem pánovi podpredsedovi Timmermansovi, že prišiel. Chcem hovoriť o endokrinných disruptoroch, pretože e, aj táto téma nám berie mnoho energie. A je to preto, lebo sa s tým spojila agenda pre lepšiu reguláciu. Uh, už v roku 2008 sa tu používal, uh, sa teda aplikoval uh, hodnotenie dopadu na endokrinné, ohľadom endokrinných disruptorov a e, takisto je tu aj rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, ktoré hovorí, že komisia nesplňa svoje e, sluby a mala by pracovať na e, vedeckých indikátoroch. Čiže um, toto rozhodnutie súdneho dvora by sa malo aplikovať až um, doteraz sme nevideli žiadny návrh komisie. Samozrejme, bol na, počiatočný návrh uh, v júni 2016 ale aj ehm, v tomto prípade e, sa komisia snažila zmeniť zákon prostredníctvom delegovaných aktov. E, chcela zmeniť text v nariadeniach o pesticídoch a ehm, tam súd hovoril, že komisia ide ponad svoj mandát. Čiže máme rozhodnutie súdu, ktoré hovorí, že komisia zachádza za hranice svojich kompetencií a um, E, tieto endokrinné disruptory e, narúšajú ľudské zdravie. Čiže ja sa kladem otázku, e, môžeme si byť istí, že komisia príde s návrhom na základe vedeckých indikátorov, na čo čakáme už mnoho rokov, ale ešte dôležitejšia vec je, vy ste slúbili, že nezmeníte tento text zadnými dvierkami prostredníctvom delegovaných aktov. Naozaj potrebujeme, aby ste vložili do tejto témy témy, vašu energiu, pretože tu sa dejú naozaj zvláštne, podivuhodné veci. A e, ak by toto nariadenie malo zmeniť svoju tvár, tak e, to si naozaj neprajeme. Ďakujeme, pán Eckart. A teraz pani Giordano. Ďakujem, pani predsednička, vážený pán komisár. V oznámení z 25. oktobra 2016 ohľadom pracovného programu na roky 2017 komisia chce konať v prospech obehového hospodárstva a chce zredukovať prítomnosť plastového odpadu v životnom prostredí. A ja mám na vás viacero otázok, pán komisár. E, keď konkrétne uplatňujete svoj program, tak môžete nám upresniť, aké miesto e, má tu dohoda o rozvoji um, a miestnej spotrebe. Ďalej, zahraničné investície do Afriky a do susedských štátov EÚ, ktoré chcú bojovať proti pôvodom imigrácií a proti migrácii a podporovať zamestnanosť. Môžete nám e, poskytnúť nejaké detaily o tom, ako sa uplatňuje tento plán? A okrem toho komisia, citujem, chce zlepšiť um, um, um dopad SPP na trvalo udržateľný rozvoj. Um, ako to chcete zladiť e, s nekonečným rastom produktivity? Um, E, podľa vás, mohli by sme zvyšiť e, produktivitu poľnohospodárstva tak, že budeme e, ochraňovať zdravie Európanov a pred dopadmi GMO a pesticídov? A takisto sa chcem spýtať, či uznávate, že IKO je najlegitímnejšia organizácia ohľadom tejto témy, alebo si myslíte, že Európska únia má legitimitu, aby konala? Ďakujem. Ďakujem. A teraz by sme uzavreli svoje prvé kolo otázok. Takže nech sa páči, máte slovo. Pokúsim sa odpovedať na všetky otázky. Ak sa mi to nepodarí, tak potom poviem vám to, že sa k týmto veciam vrátim. Pýtal som sa aj kolegov. Niektoré otázky boli pomerne presné chcel som od nich vedieť, či vedia bezprostredne zareagovať. Ak sa to nepodarí, tak vám poskytnem písomnú odpoveď veľmi skoro. Na úvod ale dovolte mi sa venovať otázke zdravotníctva. už máme taký zrelý legislatívny rámec, ktorý zabezpečuje vysokú mieru potravinovej bezpečnosti. Nedávne prijatie e, kontroly a nariadenia teda o nových potravinách a o zdraví zvierat a rastlín je výborným príkladom. No, teraz sa sústredíme na implementáciu a chceme sa ubezpečiť, že potraviny na trhu EU budú bezpečné. Pokiaľ ide o zdravie, čo skoro budeme schvalovať akčný plán o mikrobiálnej rezistencii a to bude pokračovať a to ešte teda ten náš boj proti mikrobiálnej rezistencii. E, dúfam, že to odpoveda na otázku pána Lízeho. Takisto sme zaneprázdnili iniciatívu, pokiaľ ide o posúdenie zdravotníckých technológií. To je veľký, veľká príležitosť zlepšiť efektívnosť a účinnosť e, poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Nemali by sme podceniť e, množstvo práce, ktorá sa týka implementácie a takisto pracujeme na smernici o tabaku, takisto o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, takisto hrozby pre cezhraničnú starostlivosť a právny rámec pre farmaceutický priemysel. Veľa vecí, ktoré robíme, tak tie smerujú do podpory členských štátov a ich eh, politík, pretože ich kompetencie sú tam obmedzené v tejto oblasti. Tu používame veľa nelegislatívnych nástrojov cez ten program, cez expertov a cez výmenu dobrých osvedčených postupov. Vidím, že veľa členských štátov e, ide týmto smerom a tá vaša následčivosť e, v tomto ohľade bude naozaj veľmi dôležitá a napomocná. Pokiaľ ide o glyfosát, glyfosát e, nemá byť podľa FC klasifikované ako karcinogén, to je v súhľade s tým, čo povedali viaceré regulačné orgány, tak v rámci EU ako mimo EU vrátane kanadských, austrálskych, novozelandských, japonských a Európskej e, polotravinovej a volnospodárskej agentúre, tie všetci sa takto vyjadrili, pokiaľ ide o rezidua v pesticídoch, z pesticídov. Čiže jediné, čo sa vieme oprieť, sú tie vedecké poznatky a dôkazy. Ak z dôvodu nejakých emócií alebo z iných politických e, dôvodov by sme jednoducho sa rozhodli dať bokom vedecké dôkazy, tak to by nebola správna cesta. 16. mája kolegium sa rozhodlo, že útvary komisie by mali opäť spustiť diskusiu s členskými štátmi ohľadom možného obnovenia schválenia glyfosátu na 10 rokov skôr ako príjme rozhodnutie. Komisia bude zohľadňovať stav vedeckých poznatkov a takisto aj závery, ktoré som spomínal predtým budeme spolupracovať s členskými štátmi, aby sme našli riešenie, ktoré e, získa najväčšiu možnú podporu a ktoré zabezpečí vysokú mieru ochrany ľudského zdravia a životného prostredia, tak ako to stanovuje legislatíva EU a že to bude vychádzať z e, dostupných vedeckých údajov a že to bude aj právne v poriadku ošetrené. Ako to povedal pán Eckhout, musí to byť právne dobre, kvalitné. E, pokiaľ ide o termín rozhodnutia a obnovenia glyfosátu 6 mesiacov po schválení formálneho stanoviska komisie. My predpokladáme, že toto stanovisko bude postupené ku koncu mesiaca. Diskusie s členskými štátmi by mohli prebehnúť počas leta a budeme to finalizovať na jeseň, skôr ako potom prejdeme k hlasovaniu. Pokiaľ ide o stratégiu v oblasti biodiverzity, e, akčný plán Natura, Dlho som sa o tom bavil minulý týždeň so zástupcami regionov, a miestnych a samozprávnych orgánov. Obavy ohľadom e, straty biodiverzity, tie sú spomínané všade po celej Európskej únii a ľudia sú stále viac nepokojení, keď vidia, ako sa to deje okolo nich. Musíme teda posilniť naše úsilie, hlavne pokiaľ ide o implementáciu e, Implementovali sme niektoré opatrenia a v akčnom pláne, ktorý sme predložili minulý týždeň, sú spomenuté, ale ľudia v teréne ešte zatiaľ nevidia tie hmatateľné výsledky takéto snahy a musíme sa ubezpečiť, že budeme na to tlačiť v úzkej spolupráci s členskými štátmi, ale aj s regionálnymi a miestnymi orgánmi. Environmentálny dumping je samozrejme tiež problémom, v dôsledku tých politických volieb. A bohužiaľ nie len v prípade členských štátov, ktoré vyjadrili túžbu, teda konkrétne jedného členského štátu, ktorý sa vedel, že chce opustiť Európsku úniu a nejaké vonkajšie síly, ale dokonca aj v samotných členských štátoch niekedy existujúca legislatíva alebo regulácia je vnímaná ako príliš e, e, silne ovplyvňovaná nevolenými bruselskými byrokratmi, napriek tomu, že tieto samotné vlády hlasovali, respektíve akceptovali hlasovanie o týchto Eh, ľuďoch eh, v rámci rady. Čiže istotne si to vyžiada eh, našu, našu pozornosť. Angažovať sa v environmentálnom dumpingu s tými dôvodmi, že je to lepšie pre hospodárstvo, tak to je viac ako hlúpe, úprimne povedané. Jedno z aktív, ktoré máme v rámci západného sveta, jedným z aktív je, že dokážeme nastaviť tak hospodárstvo, aby ne prinášalo ťarchu pre životné prostredie. Ak budeme pokračovať e, s hospodárstvom, ktoré bude znamenať rastúcu ťarchu pre životné prostredie, tak ekonomickú transformáciu, ktorá tak či tak prebehne, spravíme oveľa nákladnejšou a neúspešnejšou, ako keď si potenciálne uvedomíme, že musíme znižovať záťaž e, pre životné prostredie. Myslím si, že politiky, a teda toto hovorím ako vnúk dvoch e, ľudí, ktorí robili v uholnom priemysle, keď sa snažíte obnoviť napríklad e, uholné, uholné baníctvo a keď nehľadáte iné ciele, iný spôsob ťažby, tak e, to len predržujete ten trápenie a údel, údel tých ľudí v uholnom priemysle. Ja to hovorím ako človek, ktorý pozná pozadie tohto priemyslu, viem, aké je to bolestivé, ale bez reforiem e, ten život tých komunít bude ešte bolestivejší a ja to hovorím ľuďom, mimo Európskej únie, tak ako to zdôrazňujem aj pred niektorými konkrétnymi členskými štátmi. Pokiaľ ide o implementáciu, pani Konečná sa pýtala na implementáciu. Chcem eh, ubezpečiť, že budeme to plne realizovať, aj pokiaľ ide o povinnosti, ktoré máme ako strážcovia zmluv, aby teda samotné členské štáty naplňali rozhodnutia, ktoré odobria a potvrdia a budeme pripravení spustiť konanie z dôvodu porušenia zmluvy, ak to bude jediný nakoniec, jediná možnosť, jediný nástroj, ktorý nám ostane a toho sa nevzdáme, pretože opäť si myslím, že tu ide o spoločnú budúcnosť a nie je to len nejaký luxus, je to nevyhnutný prvok každého možného ekonomického modelu, ktorý má byť e, realizovateľný do budúcnosti a teda ochrana životného prostredia je nevyhnutnou súčasťou takýchto modelov. To Musíme v tom mať jasno. Pokiaľ ide o endokrinné disruptory, pokúsim sa odpovedať na veľmi konkrétnu otázku, ktorú položil pán Eichhout. A musím úprimne povedať, že neviem pomenovať všetky tie náležitosti, ktoré spomenul. E, nemám k dispozícii dnes tieto informácie. Snažíme sa spolupracovať s členskými štátmi a e, chceme dosiahnuť, aby boli kritéria príjmané. E, ja budem musieť, nakoľko ste boli tak konkrétni vo vašich otázkach. Nechcem to odbaviť len takou približnou odpovedou, to nechcem. Preto vám poskytnem podrobnú písomnú odpoveď, ak vám to nevadí. Lebo teraz, bohužiaľ, nie som stave poskytnúť všetky odpovede. Pán Dornáno, no, pani Dornáno, e, mala veľmi konkrétne otázky, takisto. Pokiaľ ide o pokiaľ o túto skladku, e, ako zabezpečiť, že aj lokálne môžete vytvoriť siete, ktorým, bude predchádzať, ktorým budete predchádzať e, produkcii odpadu a využiť ich v rámci lokálnych komunít. To je jedna z najrušujúcejších vecí, ktoré sme svedkami v rámci našich spoločností. Pokiaľ ide o dodávky energií, stáva sa to veľa osobnejšie a lokálne organizované, pokiaľ ide o odpadové hospodárstvo. My musíme byť v stave e, rokovať a rozprávať sa s e, miestnymi úradmi. Je to súčasť samozrejme oveľa širšieho plánu, ale je možné to organizovať len na lokálnej úrovni, ako ste spomínali aj polnohospodárske odvetvie a budúcnosť SPP. Nepodarí sa nám e, zabezpečiť a posilniť biodiverzitu, zabezpečiť udržateľnú potravinovú produkciu, zabezpečiť životné prostredie a ochranu bez toho, aby sme naplno angažovali aj e, polnospodárov v rámci EÚ. To nedokážeme. A určite to nemôžeme robiť proti vôli polnospodárov. Musia byť súčasťou toho. A to je e, skutočne e, podstatná časť stratégie, ktorú Ferrogen pripravuje, pokiaľ ide o ekologizáciu polnospodárskej politiky a zapojenia tohto, teda polnospodárov v rámci EÚ. Áno, správne poukazujete na to, čo je v zmluve, pokiaľ ide o cieľ spoločnej poľnospodárskej politiky. Ale tento cieľ, tak ako bol formulovaný v zmluve, musí byť implementovaný iným spôsobom v súčasnej situácii v porovnaní s, pred, s 15 rokov. E, svet sa zmenil, potrebuje nakrmiť viacej ľudí a musí to byť e, v súlade s tým, ako funguje naša príroda, tak aby nebola vyplienená ak chceme naplňať tie ciele vysokej miery produkcie a vysokej potrebnej bezpečnosti pre európskych občanov, musí to všetko byť environmentálne dobre a v súlade. Nie, dá sa to robiť ináč. E, takto si to myslím e, nevidím, ako by sa migrácia viazala k tomuto problému, tak ako ste to formulovali vy, ale dovolte mi môj skromný názor k tomuto. E, veľa migrácie pramení práve z environmentálnej degradácie pramení z rozširovania púšte v niektorých častiach Afriky, dokonca na niektorých častiach Európy. Do veľkej miery aj migrácia a samozrejme sa tu opieram o masívne dôkazy, vedecké dôkazy, že to pramení z ľudskej činnosti. Tá migrácia, že máme kolektívnu zodpovednosť bojovať proti dezertifikácii v Afrike, musíme poskytovať možnosti zavlažovania, poskytovať možnosti zachovania biodiverzity to všetko sú faktory, ktoré ovplyvňujú e, rozhodnutia ľudí migrovať aj do iných častí sveta, vrátane Európy. Je tam väzba na migračnú politiku, medzi teda migračnou politikou a imunitnou politikou je nejaká väzba, definitívne. Keď si vezmete otázku nedostatku vody, ako to ovplyvnilo migračné toky a aký veľký tlak to vyvinulo na nás a koľko úmrtí sa k tomu viaže v oblasti Stredomoria to je úplne previazané, musíme si to úplne ujasniť. Ďakujem pekne. Think... Ďakujem pekne. Myslím, že ste dobre sa vedrili k uvedeným témam. Neviem, či to bolo uspokojivé pre e, ľudí, ktorí položili, ale v každom prípade e, ste sa vydarili ku všetkému, čo tu znelo. Teraz máme druhé kolo otázok s e, kolegami a e, začne pán Belet. Ďakujem pekne. Pán podpredseda Paríska dohoda po tom, čo sa stalo v Washingtone, Skúsim si, či spôsobuje to obavy o tom, ako zabezpečiť e, rovnaké podmienky v budúcnosti a tieto obavy sa zintenzifikovali a veľa dobrých myšlenok e, bolo položených na svojom posledných e, dňoch, ale tiež sa je príťažlivé zaviesť dovoznú daň z CO2 v EÚ, ale možno by ste mohli zaviesť iné mechanizmy, ako postihnú štáty, ktoré nerespektujú záväzky v rámci Parískej dohody, aby sme ich zahrnuli do európskeho systému obchodovania s emisiami. A my vyjednávame o reforme ETS a minulý týždeň Financial Times napísal, že akékoľvek mechanizmy, ktoré pokrývajú do vás, by boli príliš zložité, ale zároveň to presne Kalifornia teraz robí, že dali ten stôl minulý február, pred pár mesiacmi, e, v jeho reform, ich reformnom návrhu, ten kalifornský štát e, uvádza e, program obchodovania s emisiami a keď Kalifornia môže zahrnúť dovozí z USA do svojho systému, tak potom aj by mohli nájsť dozhodolný a zdravý systém. Takže nemali by sme uvažovať e, takýto, o takomto systéme a zahrnúť do toho aj e, Kaliforniu, aj Južnú Koreu a ďalšie systémy obchodovania s emisiami, ktoré už existujú globálne a aby sme sa pokusili na zriešenia pre tie firmy, ktoré exportujú do EÚ, aby sme ich zahrnuli do e, podrobnáku strechu. Much, uh... Ďakujem pekne. Pán Belet a teraz pán Padne. Ďakujem, pani predsednička, pán podpredseda. A ja by som sa rád vrátil e, k k tomu, k postoju e, pána prezidenta Trump, Trump, Trumpa k COP21. V súčasnosti e, sa bude aplikovať bez USA ale e, americký e, ľud nie je pripravený na to, aby sa správal ako jeho nový e, prezident. A, Uh, americká administratíva je konfrontovaná s antitrampovským prúdom. Michael Bloomberg odovzdal OSN list, ktorý sa nazýva Sme stále s vami a tam sa zavezujú, že sa znížia americké emisie z roku 2020 a opakuje sa vlastne tak záväzok prezidenta Obamu. Čiže e, aplikovanie Parížskej dohody v regiónoch e, sa bude konať a regionálne e, organizácie majú oveľa väčšiu váhu v uplatňovaní nových environmentálnych pravidel. Takže Európska únia podľa mňa musí rýchlo zaviesť spolupráciu a to na troch úrovniach s, miest, s mestami, s podnikmi a s administratívou v Amerike. Čiže uh, máme tú istú agendu a, chceme vedieť, ako Európska únia chce posilniť e, svoje vzťahy s federálnymi štátmi a s americkými podnikmi a s organizáciami, ktoré uh, chcú um, aplikovať záväzky, ktoré prijal prezident Obama na COP21. Ďakujem teraz, pán Lavia. Ďakujem, pán podpredseda, za to, že ste prišli dnes medzi nás a že ste nám detálne odpovedali. Ja by som chcela pokračovať ohľadom tej témy Parížskej dohody a e, to, že prezident Trump sa rozhodol odstúpiť. My sa komplexne pozeráme na e, dopady ktoré bude mať toto rozhodnutie, ale musíme zistiť čo môžeme urobiť my. Komisia e, navrhla balík legislatívnych návrhov. E, tam je na, na balík o obehovom hospodárstve e, LULUCF a e, takisto sa pripravuje aj nový e, pracovný program komisie. Čo chce komisia urobiť preto, aby pokračovala v procese implementácie Parížskej dohody. Aké sú legislatívne eh, návrhy, návrhy, eh, v ktorých chce riešiť komisia túto tému? Pretože je veľmi možné, že eh, keby sme mali informácie od komisie na čas, čiže to, čo chce komisia riešiť, tak vďaka tomu Mm, to by bolo aj užitočné pre parlament, aby sme mohli porozmýšľať a mm, dať nám, vám naše reflexie, poskytnúť vám naše reflexie. Ďakujem pekne. Teraz pani. Ďakujem, eh, pán, eh, pani predsednička. Eh, aj ja by som chcela hovoriť o Parížskej dohode. Toto je téma, ktorá nám naozaj leží na srdci. A chcela by som ešte čosi pridať k tomu, čo hovorili predrečníci. Samozrejme, mohli by sme povedať, že toto je definitívne rozhodnutie šta- e, Spojených štátov amerických. Dnes to aj potvrdili e, na G7 a mm, už sa o tom e, hovorilo, že teda Spojené štáty sa chcú zbaviť tejto dohody. Ja súhlasím s vami, Európa únia by si mala zachovať vodcovstvo v tejto témy, v téme a mala by vedieť, že e, je tu ešte väčšia výzva a to technologická, ekonomická. A mm, tu sú aj isté výhody v oblasti konkurencieschopnosti. schopnosti No a na to, aby sme boli naozaj spolahliví ako, a dôveryhodní ako Európa, mali by sme dosahovať tie e, ciele, ktoré sme si stanovili. A vy ste pragmatický človek. Či viete, že ciele môžeme uh, dosiahnuť len vtedy, keď sa do toho vložíme. A najlepšie by bolo, keby sme mali európsky rozpočet pre investície. Ale nemyslím si, že by sme e, mohli odčítať od paktu stability e, pre e, tie projekty, ktoré sa týkajú napríklad energetickej nedostatočnosti v školách alebo infraštruktúry a možno aj infraštruktúry obehového hospodárstva. Čiže ja sa chcem spýtať, akú, aký máte k tomu názor. Thank you very much. Now, Mr. Mahalvani. Ďakujem, pán Bahodný. Je to pre mňa malé prekvapenie. Ďakujem pekne a veľmi si ceníme Akú tému ste si zvolili a e, mám veľmi konkrétne otázky. Dovolte mi ich naformulovať po maďarsky, v mojom rodnom jazyku. Keď predseda Juncker bol zvolený, tak učinil sľub, aby rozhodovanie o GMO bolo demokratickejšie. Vieme, že to je citlivá téma a asi je to z právneho hľadiska naj. Ďalšia otázka. Hovoríme o troch odrodách e, kukurice, ktoré sa prebiehajú procesom e, schváľovania v EÚ. V novembri 2016 parlament e, zamietol tieto návrhy na povolenie veľkou väčšinou a rada a jej na svoj návrh nedosiahla kvalifikovanú väčšinu členských štátov, takže je jasné, že väčšina členských štátov EÚ je proti vydaní povolenia pre tieto produkty GMO. Mám veľký záujem o vašej osobnej mienke na túto tému. Viem, že rešpektujete procese demokratického rozhodovania, no mám záujem o vaš osobné, osobný názor. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán podpredseda, za to, že ste prišli. Mm, prišiel som neskôr, ale mal špionov v tejto miestnosti a povedali mi, že ste povedali dobré veci o cieľoch udržateľného rozvoja. Ja som spravodajca na túto tému a e, e, komisia predniesla viacero odporúčaní, s ktorými sme spokojní a aj s tým, že budete predsa tej e, práci na túto tému a tiež e, e sme potešení s vytvorením e, toho viacradného fora. Vieme, že musí byť prírodzová spolupráca s komisiou, ale aj s krajskými, miestnymi a národnými orgánmi a môžete nám dať isté zabezpeky dnes o konkrétnych príkladoch e, o tom, ako vidíte možnosť práce tohoto fóra a naplnenia týchto cieľov. Ďakujem pekne. Teraz pán Florenc. Ja, so, <clears throat> ich reiß das doch. E, ja ešte um, mám nutkanie povedať niečo k pani Trumpovi. Um, pre mňa je tá uh, ajatola životného prostredia pre ktoré by sme nemali mať príliš veľa strachu, e, keď e, Európska komisia bude e, ďalej inovatívne pracovať v politike ochrany klímy, tak aj potom priemysel bude inovatívny a potom e, americký priemysel nebude môcť e, robiť ináč ako nasledovať európsky priemysel, keď bude chcieť mať dosah na svetový trh. Takže nemali by sme sa nechať zaskočiť tým, čo robí Trump a e, je to podobne ako aj církev v USA, ktoré sú veľmi angažované. A e, pán predseda, mne sa páčil váš prejav, vy ste tam uvedli 17 e, bodov udržateľ, cieľe udržateľnosti a tie ste robili inventúru terajšieho stavu a potom e, podľa mňa to nie je e, súvislé, pretože v tomto reťazci je veľa medzier a e, pre mňa je otázka čistoty vzduchu dôležitá, potom flora, fauna, biotopy, máme akčný plán, ale čo je v tom, ako budeme postupovať? A stiažnosti, ktoré som dostal e, z mojho štátu, ktoré nie sú v tomto dokumente, ako poľnospodára ma zaujíma otázka ochrany rastlín. A myslím, že potrebujeme novú generáciu ochrany rastlín a e, zákaz tých neonikotinoidov by som mal najradšej už dnes, ale okrem toho si myslím, že musíme jasne povedať priemyslu, že očakávame novú generáciu prostriedkov na ochranu rastlín a ja e, bývam v e, rezervácii pre ochranu vody a tam musíme od priemyslu dostávať e, upozornenie, že potrebujú nové nové prostriedky a stále sa predlžujú výnimky a my potrebujeme novú generáciu prostriedkov na ochranu rastlín. Môžete nám povedať k tomu niečo? A ďalej poľnospodári, k tomu musím niečo povedať? Máme problém e, sebavedomia v tejto otázke aj medzi mojimi kolegami a chcem vás požiadať, aby ste tejto stratégie udržateľnosti um, podporovali um, toto budovanie sebevedomia, pretože uh, u uh, poľnospodárov v mojom štáte je to katastrofa, takže oslovíme tých mladých poľnospodárov a povedzme im, že kam chceme smerovať a aké ciele chceme naplniť a potom budú uh, s nami oni postupovať a to, že poľnospodárov emočne porazíme, to nič neprináša, ale keď im podáme ruku, tak budú nás nasledovať. V tomto mám veľké nádeje. Ďakujem, pani Harms. Would... Ďakujem. Chcem sa sústrediť na otázku, ktorá sa týka ruského dohovoru. A um, Výbor pre naplnenie Arského dohovoru uh, uvádza väčšine k tým 17 bodom, že EU porušuje článok 9 e, a ruského dohovoru, to znamená, to sú tie ustanovenia o spravodlivosti z ruského dohovoru a s prekvapením som sa dočítal, že žiadam veľ ani jednotlivec dostal um, um, možnosť uh, viesť e, konanie pred Európskym súdnym dvorom okrem e, veci odmietnutia e, sprístupnenia dokumentov a zistenia a výklady toho dokumentu budú predložené na e, skolenie na zastanutí účastníckých signatárov Arabského dohovoru v 2017 a od ustanovenia mechanizmu plnenia v roku 2002 hlavné zistenia tohto výboru vždy schválili členovia na zasadnutí signatárov s podporou EÚ. Čo urobí EÚ v tomto prípade, keď sama je obvinená z neplnenia? Ďakujem pani Harms, pán Brian. Ďakujem pani predsednička, ďakujem podpredseda za to, že ste tu. Jedna z tém, eh, eh, ktorá sa zabrá výbory je teda zmena využívania pôdy a lesníctva. Sú tam aj rozpory, aj dohody. v dvoch oblastiach je dohoda vo všetkých politických skupinách a to, že potrebujeme sadiť viac strom, pretože oni zachytávajú uhlík a to je dobré v boji proti klimatickým zmenám. Tiež e, musíme viac dreva používať, aj to preto, že naďalej sa tým viac zachytáva uhlíka a, a tiež e, sa tým nahrádza betónom. A vieme, že plasty predstavujú viac ako 10 emisí CO2. A teraz máme situáciu, kedy e, výrobcovia betónu sú zodpovední za 8 emisí e, CO2 na celom svete, takže či viac budeme môcť nahradzovať betón drevom, tak to lepšie. Jedna z um, úspechov budúcich rokov je uh, E, jedna z posledných prekážok z posledných rokov e, sú predpisy proti požiarnej ochrany, pretože e, výškové budovy z dreva majú problém s protipožiarnou ochranou a tiež je zaujímavé, keď hovoríme s požiarníkmi, tak oni by radšej vstupovali do horiacej drevenej budovy, pretože tam e, je predvedateľné, e, kde v ktorom meste sa to budova zrúti ako e, na rozdiel od betónových oceľových budov, kde je nepredvedateľné, kde sa tie budovy zrútia. A tiež teraz skúšajú drevnú budovu Portland, a to nebude najvyššia drevená budova um, na svete, ale bude taká uh, v viedne budúci rok, keď bude 24 poschodová uh, budova z dreva. Moja otázka je, čo týka stavebného dreva, či uh, využijete akékoľvek príležitosti, ktoré dostanete pri podpore stavebného dreva v boji proti klimatickým zmenám. Ďakujem, teraz sa chcem spýtať ďalších miestností, či chcú položiť otázku niekto ďalší, tak uzatvárame tam rečníkov a má slovo podpredseda. Thank you very much, uh, Madam President. And... Ďakujem. Uh, teraz uh, teda odpoviem na tie otázky. A je jasné, že množstvo uh, z vás, všich členov uh, E, sa sústredí e, na Parížskú dohodu a aká bude naša zodpovednosť v tom, aby sme zaručili, že táto dohoda bude úspešná napriek tomu, ako sa rozhodol e, prezident Trump. My sme vyjadrili, že nám je to naozaj veľmi ľúto, toto rozhodnutie ale myslím si, že eh, nás môže podporiť aj to, že sme dostali mnoho podpory. Eh, pod túto dohodu podporila väčšina krajín na svete. A nie len oni, ale aj mnohé, mnohí aktéry v USA. Ja som videla tú reklamu v New York Times, kde množstvo eh, amerických podnikov eh, podporilo aktívne Parížskú dohodu a išlo proti rozhodnutiu administratívy a to, to sa nedie v eh, americkom kontexte často. To sa nedie skoro nikdy. Čiže my by sme si mali zachovať tú našu víziu, ako by sa mala realizovať Parížská dohoda. A ak hm, mnoho ľudí Eh, či už v podnikoch alebo v miestnych organizáciách za to, tak eh, mali by sme túto eh, loď dať na vodu a mala by plávať. Čiže mali by sme pracovať aj na nových partnerstvách, nie len na tých klasických partnerstvách, takých westfalských medzi tými jednotlivými vládami ale prečo by sme nemohli pracovať na partnerstve napríklad s Kaliforniou? Myslím si, že toto je veľká, um, veľká možnosť napríklad pracovať aby, na tom, aby spolupracovali Paríž a Pittsburgh. Čiže je veľmi zaujímavé, že Parížská dohoda v právnych eh, pojmoch toto nie je záväzné, je to vlastne eh, silné vyhlásenie, ale môže to byť aj hybná sila na to, aby sa zmenili vzťahy ohľadom budúcnosti našej planéty. Čiže eh, my mali, mali by sme, nemali by sme mať také tie vzťahy štát, štát medzi štátmi, ale no, mali by sme pracovať na nových vzťahoch. A tu Európska únia môže zohrať kľúčovú úlohu. Partnery hľadajú, chcú navezovať s nami kontakty, nielen Číňania, ale aj na svetovej úrovni. Chcú, aby sme zohrali túto mm, vedúcu úlohu a vytvorili pozitívnu dynamiku. Úprimne, Verím, že toto podporuje aj e, väčšina e, ľudí v Európe a svetová komunita je za. A tu neexistuje iná alternatíva ako to, že stanovíme cenu za uhlík. My Nemôžeme stanovovať cenu iba ohľadom súrovín alebo tradičných e, ekonomických komodít, ale e, musíme e, podporovať trvalú udržateľnosť Matky Zeme a potrebujeme obchod, systém na obchodovanie s emisiami. Mnoho už toho bolo urobené na technickej úrovni, ale úprimne si myslím, že teraz potrebujeme politickú vôľu na to, aby sme dali istú dynamiku, silu týmto rokovaniam. Chcem hovoriť s našimi vodcami v členských štátoch, lebo to je, to je možnosť na to, aby sme sa pohli dopredu. Musíme presvedčiť našich občanov podniky, že naozaj to myslíme vážne a chceme splniť ciele Parížskej dohody. Viem, že to nebude ľahké, ale je to realizovateľné. Nie som si však istý, že ak zavedieme hraničné opatrenia, že to bude užitočné a e, viete, e, to má nám potom vytnú vo VTO, takže neviem, že či toto potrebujeme. Neviem, či toto je e, realizovateľné. To som si vypočul teda od jednotlivých aktérov a nemáme ohľadom tohto ani podporu medzi členskými štátmi. Čiže myslím si, že cíla EU ETS e, je to, že sa tam budú harmonizovať pravidlá e, v jednotlivých členských štátoch. A ak budeme mať hraničné opatrenia pre niektoré sektory, tak potom e, to stratí tú silu. Mm. Čiže o, preto nie som ohľadom tohto optimistický. Myslím si, že je to férová otázka, e, teda, ktorú položil pán Lavia a aký pracovný komis- program bude mať komisia. Ja vidím v tomto posolstvo, že e, naša, náš pracovný e, program bude veľký jasný a dúfam, že to budeme aj jasne komunikovať Čiže ako to bude vyzerať na budúci rok. Ja chápem, že toto je mm, spojené s investíciami. Mali sme minulý týždeň konferenciu v Bruseli mm, a ja som bol pred troma týždňami v New Yorku, hovoril som so súkromným sektorom o tomto a súkromný sektor je pripravený investovať, ale od nás požaduje právnu istotu v dlhodobejšom eh, meradle. Čiže toto som, eh, takéto posolstvo som dostala od, od zástupcov eh, súkromného sektoru. Čiže dajte nám nejakú právnu istotu až do roku 2030. A, čiže 2020, viete, to je horizont, ktorý je hneď pri nás, teda je veľmi blízko. Tam je potrebný dlhodobejší bod a ak chceme byť úspešní, tak musíme urobiť všetko preto, aby sme zabezpečili, že čo budeme robiť do roku 2030 e, je konzistentné s tým, čo sme stanovili pre rok 2020. A aj dlhodobo udržateľné ciele. E, potrebujeme konsistentné posolstvo a musíme to vyslať ako Európania. E, musíme vytvoriť rovnakú dom, dynamiku, e, takú, ako sme vytvorili, mm, keď sme mali COP21, čiže toto je rovnaký proces, je to príliš drahé, pretože to stanovuje štandardy, ktoré sú e, vyššie. A aký je efekt? Každý chcel byť na tomto trhu, čiže každý prijal vyššie štandardy. A ja som presvedčený, že keď budeme plán, konzistentní v tom plánovaní do 2030, tak Európa stanoví tie globálne štandardy. Čiže my e, sme toto povedali v kontexte s inými a čo sa týka investícií, tam môžeme vytvoriť väčšiu bezpečnosť a stabilitu. Čo sa týka for, fóra pre aktérov a ohľadom platformy, ako to bude, vyjad, ako to bude vyzerať, ako budú sa aktéry na tom podielať, myslím si, že tá hlavná vec, na ktorú ste spýtali, že ako mm, pracovať s týmito ľuďmi, lebo veľmi často títo ľudia sú vlastne zastupcovia miestných um, organizácií, miestnych orgánov. Um, my chceme mať naozaj úzkú spoluprácu s výborom regionov, um, chceme um, nadviazať kontakty s ich členmi a um, títo ľudia veľmi často sú súčasťou toho miestneho regionálneho systému. Čiže uh, táto platforma uh, pre uh, aktérov Mm. na tom sa bude podielať aj výbor regiónov, aby sme troška vyšli z Bruselu do regiónov a um, chceme, aby to nebola taká tá bruselská bublina, čo sa teda mm, deje len v Bruseli. A e, tie aktivi- na tie aktivity bude do, do, dohliadať výbor. Uh, budú sa konať na základe rozhodnutia platformy. som mm, naozaj očakávam od toho veľa, pretože mnoho ľudí sa na tom chce zúčastniť a môžeme naozaj niečo vytvoriť, e, čo zlepší náš spôsob práce. E, ja chápem, čo povedali pán Florence a Farmes a to um, som už vlastne vysvetlil, keď som odpovedal na inú otázku. A len to zopakujem. Uh, že naše e, výsledky dosiahneme iba vďaka farmárov. Musíme s nimi spolupracovať a preto potrebujeme nové technológie, aby sme pomohli farmárom, aby sa na tomto podielali. Pretože že tie aktivity sú naozaj veľmi zložité. E, viete, tá legislatíva je veľmi komplexná a e, majú z toho naozaj ťažkú hlavu a e, potrebujeme, aby používali nové technológie, napríklad pozorovania, zvýšky, interoperabilita systémov a to len zľahčí ten tlak. A ja mám rovnakú skúsenosť, keď Eh, hovorím s mladými farmármi, tak oni chápu, že musia byť konzistentní s environmentálnymi pravidlami. Eh, čiže ja som len rád, keď sa rozbijajú tie tradičné stereotypy, eh, ktoré existujú aj v tom spôsobe, ako um, spolupracujeme. A myslím si, že um, toto sa dá robiť na základe rôznych stanovisk. E, čo sa týka e, Arhuského dohovoru, ja e, si uvedomujem ten problém. My sme v procese, že definujeme svoju pozíciu. Len chcem trocha varovať, aby sme dobre pochopili tú právnu situáciu. Európska situácia, Európska únia sa mm, pripája k Európskemu dohovoru a k jeho rozhodnutiam len vtedy, keď to je kompatibilné s európskymi zákonmi, pretože nemôžeme e, arhuským, dohovorom meniť právny poriadok, ktorý je zakotvený v zmluvách. Čiže ja sa pozriem do tejto témy, vieme o tom a našu pozíciu dostanete čo najskôr. Čiže to vám teraz, to je maximum, čo vám teraz môžem povedať. Stále mm, sa teda zamýšľame nad tým, ako to budeme formulovať. Potom lesníctvo a skladky. Nie GMO, na to som zabudol. Viete, tá uh, tá frustrujúca vec. A vy ste sa vlastne spýtali na môj názor a ja sa chcem s vami o to podeliť. Um, a to z dvoch pohľadov, um, ako z mojej funkcie a potom, um, keď som bol minister, tak my sme o tomto hovorili na rade. A um, pre mňa ako pre ministra, uh, aj pre mojich kolegov, bolo naozaj zvláštne. Myslím si, že všetky členské štáty okrem jedného si mysleli, že by sme sa mali ubrať istým smerom, ale potom z dôvodov komitológie a komisia bola na rovnakej pozícii. My sme to chápali, nemali sme inú možnosť, pretože pravidla komitológie to stanovovali takto, že to musíme urobiť inak. A toto bolo neuspokojivé, pretože e, verejnosť to nechápala, ale pre niektoré členské štáty to bolo veľmi lákavé aby vtedy povedali, áno, skúsime to zastaviť, ale potom komisia povie svoje. A to sa týka vlastne skladok, ale aj GMO. A Jean-Paul Juncker je naozaj iritovaný, ale toto je politická diskusia, e, uberá sa politickým smerom a komisia je v zvláštnej pozícii na základe eh, komitologických pravidiel. Členské štáty povedia, aj to na komisii a musíme nechať túto otázku tak. A toto chceme zmeniť, pretože toto by mali riešiť eh, politici zástupcovia členských štátov. Čiže vy ste sa ma osobne na toto spýtali ale ja si myslím, že jediný benchmark by sme mali mať, e, ak budeme pokračovať v regulovaní e, v tomto zmysle, je vedecké, sú vedecké dôkazy, dôkazy. Ohľadom tohto by sme nemali pochybovať a mali e, by byť vykonané dvojité kontroly. Ak sa rozhodneme, že tieto rozhodnutia sa budú robiť na základe vedeckých dôkazov, tak um, môžeme ho preskúmať tieto dôkazy a potom každý bude mať svoju zodpovednosť aj na rade. Čo sa týka čo sa týka lesníctva a využitia pôdy a problém s drevom, myslím si, že toto je naozaj dobrá chvíľa na to, aby sme zmenili tým to, ako staviame, to, ako sa pozeráme na betón. A E, ja som počas posledných 15 rokov videl, že sa betón čoraz viac používa betón, keď to porovnáme s minulými um, dobami. A toto je um, neudržateľné. Musíme si byť uh, istí, že ten, tá budova, ktorú postavíme, môže byť recyklovaná. A nepochybujem o tom, že drevo a lesníctvo v tomto zohrá úlohu. Ale aj vytvoriť trvalú udržateľnosť v lesníctve je naozaj veľká e, výzva. Spadá to do agendy biodiverzity. Ak bude lesníctvo, e, ak bude mať len jednu dimenziu, tak môže byť samo sebe hrozbou. Čiže musí to byť e, časť, musí to byť časť takej všeobecnej stratégie. A mm, Pani predsednička, myslím si, že som odpovedal na všetky otázky. Um, ak niekto nedostal žiadanú odpoveď, tak prosím, kontaktujte ma alebo mojich kolegov, alebo možno som nemal dostatok informácií, tak chcem vám poďakovať za túto možnosť priznať túto výmenu názorov. Ďakujem pekne, pán podpredseda. Musím povedať, že očakávame od komisie vodcovstvo, liderstvo, pokiaľ ide o opätovné nastolenie kredibility vedeckých dôkazov, ktorých pôvodcami sú agentúry. My sa budeme zaujímať o to, či sú nejaké diskusie na úrovni komisie, pokiaľ ide o eventuálne zmeny pracovných postupov EKA alebo niektorých ďalších agentúr, namiesto toho, aby sa spoliehali na správy z úrovne členských štátov, aby vypracovali vlastné expertné odborné štúdie. To je vec, ktorú, ktorej sa treba venovať, eventuálne možno inokedy. Ďakujeme ešte raz za váš osobný pohľad na veci. Ďakujeme za to, že ste prišli. Ďakujeme za spoluprácu s našim výborom a želáme mu veľa úspechov. Drahé kolegyne, kolegovia, týmto sme uzavreli našu dnešnú schôdzu a dovolte mi len pripomenúť e, stretnutie s prezidentkou Maršalových ostrovov v stredu a termíny teda termín ďalšej našej schôdze riadnej 21. jún. Pekný večer.